Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies... Drahá, kol, drahá kolegyne, dámy a páni, budem mať uh, veľmi ťažkú úlohu tu teraz predsedať. Mal by som totiž byť v nemocnici, než tu s vami. Mám problémy s prieduškami a plúcami. Ale napriek tomu som sa pripravoval najmä psychicky na toto hlasovanie, takže pre mňa je jednoducho nemožné po tejto príprave sem neprísť, takže vás poprosím o veľmi tiché hlasovanie. Budeme potrebovať naozaj veľa času, pretože niektoré kompromisy sú um, veľmi, veľmi tesné a je ich uh, veľa takých, uh, tých, takých ktoré si konkurujú. Do čas, čas máme len do pol jednej, takže pôjdeme postupne a možno niekde uprostred kvôli môjmu zdraviu si robíme 5-minútovú prestávku, za čo sa už vopred ospravedlňujem. Teda na začiatku otestujeme hlasovacie zariadenia. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, testovacie hlasovanie. Zariadenie funguje. Dobre, nebola položená žiadna otázka. A vyzerá to, že tu máme nadpolovičnú väčšinu optimistov. Dobre, prvé hlasovanie, návrh správy k návrhu smernice nariadenia pardon, Európskeho parlamentu a rady zavádzajúceho európsku elektronickú kartu pre služby a súvisiace administratívne náležitosti. Spravodajkyňou je tu pani Mária Spiraky. Máme štyri pozmaňovacie návrhy, ktoré sú totožné. Budeme o nich hlasovať. Poprosím elektronicky od samého začiatku. Takže ešte raz hlasujeme elektronicky. Štyri pozmeňovacie návrhy. Otváram hlasovanie teraz. v SAD je o jeden hlas viac, než by mal byť. Teraz je to už v poriadku. Uzatváram hlasovanie. Tieto pozmeňovacie návrhy sú schválené. Schválené. A teraz, eh, drahí priatelia, to znamená, že naše rozhodnutie, toto je veľmi dôležité, všetci to musíme chápať rovnako naše rozhodnutie znamená zamietnutie návrhu komisie. Hej? Ak chceme prijať zamietnutie návrhu komisie, mali by sme hlasovať e, v konečnom menovitom hlasovaní áno alebo kladne. Toto je prijatie nášho odmietnutia. Ak zahlasujete záporne, znamená to, že nemáme žiadne stanovisko. To je politický rozdiel, ako iste viete. Politicky je tam rozdiel, či povieme, že návrh zamietame našim chladným schválením v tomto hlasovaní, alebo vyhlasíme, že k tomuto nemáme žiadne stanovisko. Takže teraz bude menovité hlasovanie, konečné hlasovanie, ktoré týmto otváram. Uzatváram hlasovanie. Tento návrh je schválený. To znamená, že sme sa rozhodli zamietnúť návrh eh, mm, komisie. Toto stanovisko je veľmi jasné. Celý tento návrh Európsky parlament týmto respektíve náš výbor zamieta. Pre, pre, teraz k ďalšej správe pani Márie Spiraky, našej kolegyne. Ide o smernicu k podobnej záležitosti. Eh, na začiatku sú 4 pozmeňovacie návrhy, o tých hlasujeme na začiatku a otváram k ním hlasovanie teraz. Zahlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Aj tieto pozmeňovacie návrhy sú, sú schválené. Takže teraz e, finálne hlasovanie záverečné hlasovanie. Pravidlo také isté. Ak zahlasujeme áno, znamená to, že sme odmietli návrh komisie. Ak zahlasujeme nie, znamená to, že nemáme stanovisko. Otváram hlasovanie. A hlasovanie uzatváram. Schválené. Znamená to v, v jednoduchom jazyku, že sme zamietli návrh Európskej komisie. Pristúpime k správe eh, Jose Blanco Lópeza využívanie energie z obnoviteľných strojov. Na začiatku kompromis 1a. Otváram k nemu hlasovanie. Znova elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Teraz eh, kompromis 1b. Otváram hlasovanie znova elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Pardon, VPP e máme o jeden hlas viac, než by mal byť. Už je to v poriadku. Um, uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz e, pristúpime k strane číslo 14. Pozmeňovací návrh 22. E, ja vám dám čas, aby ste si tú stranu našli. Je to u mňa, hovorí pán predseda na strane 14. Nemusí to však byť u vás na strane 14. Ale približne je to tam. Takže je to pozmeňovací návrh 22 k článku 3 odseku 2a. Kto je za? Kto je proti? Overíme to. Pozmeňovací návrh overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Teraz pozmeňovací návrh 81. Kto je za? Proti? Overíme to znova elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený tentokrát. Takže asi budeme musieť overovať úplne všetko. Kompromis 2. Za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz o dve strany ďalej pozmeňovací návrh 369. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí, 370 za, proti, overíme, 370. Overujeme 370. Zatváram hlasovanie. Schválený. 3 pozmeňovacie návrhy sú identické. 387 483. Kto je za? Poslanci sa búria. Bolo zrejme chybne povedané. Hovoríme o 381. Kto je za? Proti? Ešte raz to hovoríme. 381 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 382, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 383 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz pozmeňovacie návrhy, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 4, 2, 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 431, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Ďalšia strana. 453, kto je za, proti, zdržali sa. No, overíme. 453, uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Tri pozmeňovacie návrhy rovnaké. 4, 6, 4 až 4, 5, 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti Overíme 39. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 468, kto je za, proti. Stržali sa, overíme. Dvíhajte prosím ruky, lebo ich nevidím. Potom nevidím, za čo hlasujete. 4, 6, 8. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 4, 5, 7 za. Proti. stržali sa. Zamietnutý. 4, 5, 6 za. Proti. Overíme ešte raz. 4, 5, 6. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 460, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 462 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 466 za, proti, hm, overíme, 466 overujeme, 466, uzatváram hlasovanie, zamietnutý 465, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Prejdeme na zhruba stranu 27 Pozmeňovací návrh 88. Za, proti, overíme. Nezdvíhate tie ruky, takže sa mi to veľmi ťažko rozhoduje. Pozmeňovací návrh 88. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 608, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky, to je veľmi dôležitý Pod, myslím, kompromis 4. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 5 za proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 6, 8, 7, kto je za a spolu s tromi ďalšími, čiže všetky 4 pozmeňovacie návrhy, 4 pozmeňovacie návrhy, 6, 8, 7 až 8, 5, 2. To je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 691 za, proti, kto sa zdržal, schválený, 694, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 3 pozmeňovací návrhy spolu 23 až 25, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené, 696, kto je za, proti, overíme, 696, Overujeme 696. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 703 a 50 za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Dva pozmeňovací návrhy 793 a 106, kto je za, proti. Mm, overíme to. Dva pozmievacie návrhy 793 a 106 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. E, kompromis 9, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Dva pozmeňovacie návrhy 812 a 58, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 814 za, proti, hovoríme, hovoríme 814. Zatváram hlasovanie. Schválený. Dva pozmeňovacie návrhy 815 za 59, kto je za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme obidva. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 816, kto je za? Proti? Takže ešte raz overíme to. 816 overujeme a uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. A teraz dva pozmeňovacie návrhy. 818 a 108. Kto je za? Proti? Stršali sa schválené. Ideme na rozdelené hlasovanie 817, prvá časť prvá časť. Kto je za? Proti? Overíme. Prosím, overujeme. Prvá časť. Pozmeňovací návrh 817. Uzatváram hlasovanie. Schválená. Druhá časť prepadáva. Teraz e, ideme na pozmeňovací návrh 820. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 10. 820 overíme, 820 vraciame sa o krok späť a overujeme 820. -ku. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý, teraz kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 11 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Budeme o tom hlasovať spolu. Je niekto proti? Pardon. Dobre, nikto nie je proti, takže lebo to bolo dohodnuté, že? takže môžeme hlasovať o kompromise 11 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Overíme to. To je veľmi dôležitý bod. Overujeme kompromis 11 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Uzatváram hlasovanie. Je zamietnutý. Teraz budeme musieť hlasovať o 877. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý, aspoň takto vidím ja, 878. Kto je za? Pardon, spolu s 879. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Takže naposledy sme hlasovali teraz o dvoch. 878, 879. 880, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? A teraz ideme k 898, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Áno, overíme. 898. 898. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 60. 60. Kto je za? Za 60. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 899 za. Proti. Zdržali sa schválení. 900 za. Proti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 Sekretariat má dôležitú pripomienku. Neschválili sme 899, čiže by sme mali hlasovať o 901. Tam je veľký rozdiel, pretože sme neschválili 899. Osem, deväť, osem.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 Takže budeme hlasovať o 900 jednotke. Hlasujeme o 900 jednotke. Dávam na to pozor. Nejdem príliš rýchlo. Takže by sme mali na nešťastie, aj keď sa vám to nepáči, hlasovať o 900 jednotke. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 904. Za? Proti? To si overíme. Hlasujeme elektronicky o 904. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Máme tu dva pozmeňovacie návrhy, 905 a 112. Kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Go to. Yes, we go to... Takže prejdeme k 9.1.2. Za. Proti. Overíme si to elektronicky. A spolu s 913 sú tu dva pozmievacie návrhy 912 a 913. Hlasujeme o nich spolu. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 914 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz nejakých 10-12 e, strán ďalej, kompromis 13. Ja tu mám na strane 62. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14, tiež niekoľko strán ďalej za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15, spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom ku kompromisu 15, ten podporili všetky skupiny. Ústny pozmeňovací návrh Takže hlasujeme spolu o tom to, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 Otváram hlasovanie, od, hlasujeme o kompromise 17, pretože to je veľmi dôležité. Kompromis 17. I open the vote. Hlasovanie otvorené. I open the vote, yeah. And I close the vote. Hlasovanie ukončené. Takže veľkou väčšinou schválené. Prejdeme teraz na 1, 2, 6, 7. Kto je za? Proti? Áno, počkám. A ešte raz. Ja to mám na strane 94. Pozmeňovací návrh 1, 2, 6, 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Po, dva pozmeňovací návrhy spolu. 1268 a 1269. Kto je za? Proti? E, overíme si to elektronicky. Hlasujeme o dvoch pozmeňovacích návrhoch. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. 171 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 172 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa Tisíc dvesto sedemdesiat. Hlasujeme o 1270. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 2, 7, 7 za, proti, overíme si elektronicky 1, 2, 7, 7, hlasovanie ukončené. je to zamietnuté. 112 za, proti, zamietnuté. 1, 2, 8, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 2, 8, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme na kompromis 19. Je to o tri strany ďalej. Za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, takže si to overíme. 28 E, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 29 za. Proti. Zdržali sa. Nevieme, zde nehlasovalo. 29 ešte raz, prosím vás, dvíhajte ruky, lebo nič nevidím. 29, e, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. sa návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 6. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 3 za. Proti. Zdržali sa. Kolegovia zo socia- za socialistov, prosím vás, hlasujte, nič nevidím. Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? Držali sa? Aj tak si to musíme overiť, prepačte. Prepačte, že musíte tak ťažko pracovať, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, z, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa. Overíme desiatku. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, Overíme si to. 4. Hlasujeme o štvorke elektronicky. Uh, Hlasovanie ukončené. Schválené. 11 za. Proti. Zdržali sa. Teraz zase EPP nehlasuje. Hlasujeme o jedenástke, overíme si elektronicky. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. It's accepted. In... Schválené. Teraz jedenáctka, ale od Envy. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 176 za, proti, zdržali sa, prijaté. 178 za, proti, zdržali sa, e, overíme si. 178. Overujeme 178. Hlasovanie ukončené. 1 za EPP navyše. Ďakujem. Je to zamietnuté. 194 za, proti. Ešte raz. 194. Overíme si. And the vote. Konec hlasovania. Je to zamietnuté. 197 za, proti. Kto sa zdržal? Tak si to overíme, priatelia. 177. Nevidím vás hlasovať. Close the vote. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 192. za, proti, drhali sa, zamietnuté. pán kolega Zanon na to. Vy ste sa možno pomýlili, ale ja som vás videl. 192. Overujeme si 192. To je dobrý nápad si to overiť. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ďakujem. Dva pozmeňovacie návrhy 193 a 14 spolu. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 9, 5 a 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 207 a 20 za, proti, Overíme si elektronicky e, pozmeňovací návrh 20. 207 a 20, samozrejme volím, e, hlasujeme o obidvoch. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 210 za, proti, zdržali sa zamietnuté 213 za, proti, zdržali sa prijaté 204 214, pardon, za, proti, zdržali sa, e, overíme si. Okay. Two, one. 214, hlasovanie ukončené, schválené. 215, za, proti, zdržali sa prijaté. 11 a 22 za, proti. Overíme dva pozmeňovacie návrhy, 11 a 22. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. 216 za, proti. To si overíme. 216. Hlasujeme o 216. Hlasovanie je teraz ukončené, zamietnuté. 23 za, proti, overíme 23. And I close the vote. Hlasovanie ukončené. Schválené. 218 a 219, kto je za? Proti? Overíme si oba tieto pozmeňovacie návrhy. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Je to dosť jasné. 244 a 245 hlasujeme spoločne za. Proti. Overíme si to elektronicky. 244 a 245 hlasovanie je ukončené zamietnuté 3 pozmeňovacie návrhy 241, 242, 243 za, proti. Ešte raz overíme si tieto tri pozmeňovacie návrhy. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Teraz tu máme tri pozmeňovacie návrhy 246, 247, 248, kto je za, proti Zdržali sa, overíme si to. A hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa prijaté, 255 za, proti, hm, hm, hm. to si overíme, 255. Hlasovanie ukončené. Prijaté 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 256 a 7 spolu za, proti, prijaté. 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté 263 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté 259 za, proti, zdržali sa. Overíme si 259 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Schválené. 260 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ale prosím vás, zdvíhajte poriadne ruky 260, musíme si to overiť elektronicky, pretože to nebolo jasné. Close the vote. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 261 za, proti, zdržali sa, overíme si, 261 Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 262 za. Proti. Overíme si aj toto. 262. Hlasovanie ukončené. Schválené. Výborný výsledok. No toto. 264 za proti H. Hlasovanie je otvorené, hlasujeme o 264, kontrolujeme si to. Hlasovanie ukončené. Schválené. 270, to je na ďalšej strane. 270. Za. Proti. Overíme si elektronicky. 270. Hlasujeme 270. Hlasovanie ukončené. Schválené. 271 in favor. 271 za. Proti. Ešte raz si to skontrolujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 18 za. Proti. Ešte raz. 18. Mali by sme si to skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. A teraz eh, ho uzatváram. Zamietnuté. 19 a 272. Za, proti, dva pozmeňovacie návrhy. Prosím, skontrolujeme si to. 19 a 272. Za. Tým pádom končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 273 za, proti. Ešte raz prosím. Mali by sme si to skontrolovať. 273. A uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 274 za, proti. Zdržal sa za hlasovanie zamietnuté. 274, 274. Takže môžeme si to skontrolovať, ak chcete. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 278 za, proti. Skontrolujeme si to 278. 278. A končím hlasovanie. Zamietnuté. 277 za, proti. Zdrel sa hlasovanie zamietnuté. 279 za, proti. Skontrolujeme si to 279. 279. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 282 za, proti. Zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to. Nie je to jasné. 282. Bude to prevažná väčšina, 282. Uzatvárame hlasovanie, áno, fantastický výsledok. Nikdy sme nekontrolovali niečo takéto poprvýkrát. Sa to stalo ďalšia strana. 285 za, proti. Zdrel sa hlasovania prijaté. 286 za, proti Zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to. 286. Končím hlasovanie. Tento návrh je zamietnutý. 287 za. Proti. Skontrolujeme si to. 287. Končím hlasovanie. Prijatý je tento návrh. 288 za. Proti. Zdržala sa hlasovanie. Ešte raz si to skontrolujeme. 288. Končím hlasovanie. Prijatý je tento návrh. 22 za. Proti. Zdržal sa hlasovanie. Skontrolujeme si to. 22. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 290. 291 za. Proti. Zdrelo sa hlasovanie. Skontrolujeme si to. 291. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 33 za. Proti. Skontrolujeme si to. 33. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 33. E, 34. Za, proti. Je to zamietnuté. Skontrolujeme si to. 34. lebo ste dosť e, pohodlní. Takže uzavrieme hlasovanie. Je to prijaté, dobre. 314 za, proti. Zdržalo sa hlasovanie zamietnuté, 317 za, proti. Zdržalo sa hlasovania zamietnutý. 3 pozmeňovacie návrhy 318, 319 až 42 sú identické. Kto je za? proti zdržal sa hlasovania zamietnuté. 320. Kto je za? Proti. Skontrolujeme si to. 320. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 54. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. <clears throat> Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatá. DV16, to je na ďalšej strane. To je ďalšia strana, prosím. DV16 za, proti. Skontrolujeme si to. DV16. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 17 9 za, proti. Zdržala sa hlasovania prijaté. 18 za, proti. Zdržala sa hlasovanie. Skontrolujeme si to prebačte, 18, 18, 9. A končím týmto hlasovanie. Je to prijatý návrh. A teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 93 za, proti. Skontrolujeme si to, skontrolujeme si to. 93. A končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz prejdeme e, ku konečnému hlasovaniu, pokiaľ ide o návrh komisie v upravenom znení. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Končím, je to prijaté. Ako vidíte, je to prijaté. Naša správa o obnoviteľných zdrojoch. Pán López, máte čas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel eh, poďakovať všetkým, ktorí do tohto boli zapojení, spravodajci, sekretariat, eh, Elvíra, sekretariat jednotlivých skupín. Ta, aj moje skupiny si samozrejme takisto zasluhujú eh, vďaku za prácu, ktorú sme odviedli a e, je to pritom cesta, na ktorej sa stále nachádzame, ktorá pokračuje. Takže teraz e, budú prebiehať rozpravy s ostatnými inštitúciami. Diskusie prebehli na rade. Tí, ktorí e, náhodou do toho vidíte, viete, že je to veľmi komplikované, že ten boj stále trvá, zákopy sú vykopané, ale my by sme chceli týmto zadeklamovať neustálu ambíciu a dúfame, že smernica, ktorá z tohto vzíde, bude e, reálne účinná a e, bude nadvezovať na dohody z Paríža. Ja si myslím, že sme dosiahli týmto hlasovaním kvalitný materiál a som si istý, že to bude podporené aj v pléne a že sa spojíme ako politické skupiny a e, túto otázku energii dotlačíme do pozície, kde budeme využívať energie čisté. Ďakujem. Uh, Veľmi pekne ďakujeme kolegovia. Dúfame, že všetky krajiny na celom svete sa vydajú tou istou cestou. Teraz, vážení priatelia, by som chcel v podstate si niečo pripiť na vaše zdravie, takže dáme si jednominútovú prestávku. Prosím vás, nepohnite sa z miest. Uh, Je tam toho alkoholu ďaleko viac ako v prípade pána Churchilla. Reinhold, we vote immediately. Budeme okamžite ďalej hlasovať. Okay. Dear colleagues, Vážení kolegovia, jedna minúta uplynula, takže budeme ďalej pokračovať. Prejdeme k návrhu správy v nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a rady ktorá pozmenuje smernicu o energetickej účinnosti. Energetická účinnosť, tak ako vidíte, nie som dostatočne účinný v priebehu dnešného dňa. Takže začneme s hlasovaním. Začneme elektronickým hlasovaním v nadväznosti na kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. a končíme. Tento návrh je prijatý. Veľmi tesne. Takže to, tam bola ešte aj alternatíva. Takže teraz prejdeme na nv 21, prvá časť. Kto je za? Našli ste to? Ešte raz, prosím. Envy 21, Prvá, druhá časť. Skontrolujeme si to. A končím hlasovanie. Je to prijaté? A teraz prejdeme na dva pozmeňovacie návrhy. 258 a 259. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Sú prijaté. 2, 6, 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie. Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 34 za, proti. Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý. 34 je zamietnutá. 261 za, proti. Zdržal sa hlasovania. Zamietnuté. 35 za, proti. Zdržal sa hlasovania takisto je zamietnutý. 271 za, proti. Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 36 za, proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 207 za, proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý takisto. Áno, Takže 272. Skontrolujeme si to 272. <clears throat> Kontrola. Končím hlasovanie. Áno, je to prijaté. Teraz ideme na 40 za. Proti. Skontrolujeme si to. 40. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 41 za. Proti. Zdržala sa hlasovania. Prijaté. A teraz 4 pozmeňujúcie návrhy od 42 do 79 na našom zozname. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Myslím, No, skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 43 až 31, 4 pozmeňovacie návrhy. Kto je za? Proti? Myslím, že je to zamietnuté. Takže 45 a 2, 7, 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Je mi veľmi ľúto, ale nehlasujete veľmi jasne. 45 a 2, 7, 8. Spoločne o tom hlasujeme, skontrolujeme si to. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 46 za, proti Zdržal sa hlasovania. Prosím vás, vážení priatelia, buďte takí láskaví a zdvihnite ruku, pretože naozaj neviem. Pozmeňovací návrh 46 <coughs> za, proti. Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý 47 za, proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý 48 za, proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý 49 za, proti, zdržala sa hlasovanie je zamietnutý. 284 za, proti, Zdržala sa hlasovanie zamietnutý. 50 za, proti, Zdržala sa hlasovanie zamietnutý. 51 za, proti, Zdržala sa hlasovanie zamietnutý. 52D za, proti, Zdržala sa hlasovanie zamietnutý. 286 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 267 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. A teraz máme 6, 7. Všetky tie pozmeňujúce návrhy, od 267 po 285 všetky náraz za, proti, zdržal sa hlasovanie, zamietnuté všetky. <clears throat> Kompromisný návrh číslo 2 za, proti, prijatý. A teraz ideme o 4 až 5 strán ďalej. Máme tam dva pozmeňovacie návrhy. 3, 4, 1 a 1, 4, 5. Zamietnutý 343 za. Skontrolujeme si to. 343. A zatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz menovité hlasovanie v nadväznosti na kompromisný návrh číslo 3. Menovité hlasovanie. Je to veľmi dôležitá otázka. Končím hlasovanie. <clears throat> Prijatý je tento návrh. Kompromisný návrh číslo 4 za proti. Skontrolujeme si to. Sme v tomto dosť rozdelení, ale je to veľmi dôležitý kompromisný návrh. Kompromisný návrh číslo 4. Končím hlasovanie. Je akceptovaný, prijatý. tieto dva návrhy v podstate e, vzájomne e, vlastne si konkurovali. Teraz ideme o 15, viac menej o 15 strán dopredu. Moja strana je to číslo 71, 4, 8, 2. Kto je za? 482. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Kompromisný návrh 5. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 4, 8, 6. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? No, mali by sme to overiť. Samozrejme. Ja teraz uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Dobre, vidíte? Pozmeňovací návrh 492. sa proti. Overíme aj toto. 492 overujeme. Pani podpredsednička, nemali by ste byť lepšia než ja. Uzatváram hlasovanie. Vyhrali ste schválený. Dva pozmeňovacie návrhy 493, 494. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 495D. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 496. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Ja to vidím ako zamietnuté, lebo socialisti nepracujú. Nespolupracujete. Dobre, ďalej kompromis 7. Kompromis 7, ktorý konkuruje 7, 7a. Budeme hlasovať elektronicky o kompromise 7. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené, schválený kompromis. Prejdeme teda znova o pár strán dopredu. 498, nájdete si to prosím. Pokojne, žiadny problém. 498, kto je za, proti, kto sa zdržal, overíme to. 498. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. NV33, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme to. NV33. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 510. Kto je za? Proti? Ha. Overíme aj tento pozmeňovací návrh. 510. Uzatváram hlasovanie. VPP o jeden hlas viac. Dobre. Môžeme uzatvoriť. Zamietnutý. 511, kto je za. Proti. Aj toto overíme. 511 overíme. Zatváram hlasovanie. 50, no. Takže to je jasný výsledok. Schválený. 512, kto je za? Proti? Overíme 512. -ku. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. Hm, zamietnutý. 513, kto je za, proti. Hm. Aj, aj tento overíme, 513 overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 514, kto je za, proti. Zdržali sa schválení. 515, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 5.1.6, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 518 za, proti, kto sa zdržal, schválený. 519, kto je za, proti, kto sa zdržal schválený. 521, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 522 za, proti, zdržali sa prijatý, 523 za, proti, overíme, 523 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 524 za, proti, stržali sa schválený. 534D 524 overiť? Dobre, overíme 524. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 534D, to je za. 535D tiež, teda to sú dva pozmeňovacie návrhy spolu, kto je za, obidva, proti. Overíme. Dva pozmeňovacie návrhy. Overujeme obidva. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 537, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý 8, e, rozdelené hlasovanie, časť 1 za, proti, zdržali sa, schválený, časť 2, schválená, lebo k prvej časti sme hlasovali kladne, takže kto je za, časť 2, proti, overíme, dobre, e, hlasujeme o časti 2, overujeme, overujeme časť 2, Uzatváram hlasovanie. Aj táto časť je schválená. Teraz k, prejdeme k 5, 3, 9. Za, proti, overíme. 5, 3, 9. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 540. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? overíme. Päťsto štyridsať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutá. Zamietnutý. 542, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 543, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? overíme 543. Overujeme 543 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. NV35 to eh, je za, proti. To sa zdržalo, veríme. Určite 35 overíme. Končím hlasovanie zamietnutý. 36, kto je za, proti, zdržali sa. Aj toto musíme overiť. 36 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Teraz 3 pozmeňovacie návrhy spolu. 544D až 548D. Eh, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5, 4, 6. Kto je za? Kto je proti? Overíme. 546. Overujeme. Končím hlasovanie. Schválený. Ideme na 549. Na tej istej strane. 549, kto je za, proti, overíme. 549 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý 550 za, proti, kto sa zdržal, schválený 551 za, proti, zdržali sa, overíme. 551. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 8. Za. Proti. Stržali sa. Schválený. A zase o pár strán ďalej. 592D. 592D. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, 593 za, proti, zdržali sa schválení. No. Ideme na 595. -ku. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal schválený? Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválení. 613D, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 614 za, proti, overíme, 614. -ku. Uzatváram hlasovanie. schválený. 616 za, proti, stržali sa, schválený. 618 za, proti, ja, overíme, 618. -ku. Končím hlasovanie. Zamietnutý. NV44, kto je za? proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme ho elektronicky. NV44 prípadne máme nejaký čas, takže to môžeme overiť. Končím hlasovanie. Schválený jasnou väčšinou. 619, kto je za? Proti. Overíme aj tento 619, overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. 621, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Končím hlasovanie. Zamietnutý dva pozmeňovacie návrhy spolu 623 a 624. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Zamietnuté sú obidva. 625. Kto je za? Proti. Kto sa zdržali? Schválený. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa schválený. Ideme o 4 strany vpred na stranu, kde je návrh NV45, ktorý spravodajca zamieta, kto je za, proti, zdržali sa, overíme. NV45, Končím hlasovanie. Je zamietnutý. <clears throat> Teraz ehm, dva návrhy 634 a 635. E, kto je za? Proti? Kto sa zdržalo? Veríme. Dva pozmeňovacie návrhy 634, 635. A končím hlasovanie zamietnuté. Teraz prejdeme na elektronické hlasovanie, pretože máme konkurenčné kompromisné návrhy 11 a 11a, takže u kompromisné návrhu 11 otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, návrh je zamietnutý, nie veľkým rozdielom je zamietnutý. Takže teraz budeme hlasovať o kompromise 11a. 11a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Takže ideme znova o 4 strany vpred na kompromisný návrh 11b. Kto je za? E, možno overíme elektronicky. Kompromis 11b bude presnejšie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 12. Znova 4 strany vpred. Kto je za? Proti? Schválený? Pozmeňovací návrh 693. Kto je za? Proti? Overíme ho. 693. 693. Končím hlasovanie. PPP o jedného viac. Končím hlasovanie. Schválený 80, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 13, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválený. O ďalšie tri strany kompromis 14, e, to je za, proti, kto sa zdržal schválený. 101 za, proti, neviem, 101 overíme. Končím hlasovanie. Zamietnutý 103, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválený. 133, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 134 za, proti, schválený zrejme, čiže prechádzame na 138 a 139 spoločne, to je za, proti, zdržali sa schválené. Ďakujem, Patricia, s vašou pomocou dokážem všetko. 141 za, proti, zdržali sa schválení, 144 za, proti, zdržali sa schválení, 143 za, proti, overíme, 143, 143 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý 142 za, proti Overíme aj 142. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Teraz kompromis 17. Elektronické hlasovanie. Kompromis 17. Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. NV7 a pozmeňovací návrh 151, kto, kto je za, proti. Hoveríme. Tieto dva pozmeňovacie návrhy, NV7 151, končím hlasovanie. Schválené. Teraz e, ďalšia strana. Dva pozmeňovacie návrhy 162 a 163. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 175 rozdelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal schválená, druhá časť, kto je za, proti, overíme druhú časť, druhá časť, končím hlasovanie zamietnutá. Druhá časť je zamietnutá. 182, tiež rozdelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválená. Druhá časť za, proti, overíme druhú časť. Overujeme druhú časť, 182. Končím hlasovanie. Schválená Teraz prejdeme na 183, kto je za, proti, zdržali sa, overíme. I close the vote. Hlasovanie ukončené. Schválené. NV11 za, proti, overíme si. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa, prijaté. 185 za, proti, zdržali sa, za, e, prijaté. 196 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, 198, pardon, za, proti. Overíme si elektronicky 198. Hlasovanie ukončené prijaté 199 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 19 za, proti, overíme elektronicky, aby sme si boli istí. Kompromis 19, hlasovanie ukončené, prijaté 203 za, proti, zdržali sa prijaté 215 za, proti, zdržali sa prijaté 217 za, proti, zdržali sa prijaté 218 eh, hlasovanie počastie z prvá časť za, proti, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 224 za, proti, zdržali sa prijaté. 225 za, proti, zdržali sa prijaté. 227 za, 225 eh, kontrolujeme elektronicky. 225. Elektronické hlasovanie, hlasovanie ukončené. Zamietnuté 227 za, proti, zdržali sa prijaté 229 za, proti, overíme si 227, nie 229, opravuje sa rečník. Hlasujeme o 229 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 230 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 231 za. Proti. Prijaté. 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 238 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 29D za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, 244 za, proti, a to si overíme elektronicky. 244, hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Prejdeme na 32 za, proti, zdržali sa prijaté, 245 za, proti, overíme si elektronicky 245, -ku. hlasovanie ukončené, zamietnuté, 83 za, proti, overíme 83, -ku. Overíme si 83 elektronicky, hlasovanie ukončené. Prijaté. 84 za, proti. Overíme si 84 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté kolegovia a konečné hlasovanie na pozmenenom návrhu, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Um. Uh, that's all I understand. To je všetko. Už sa viac dnes hlasovať nebude. Chcel by som vás, priatelia, poprosiť. Nemám dosť energie na vás, takže vás prosím, priatelia, stretneme sa o 2.30, nezabudnite že poobednejšia časť zasadnutia začína o 14.30, čiže máte 3 hodiny voľno, pretože ste veľmi dobre zorganizovaní. Ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa po obede.